Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Zaujmite svoje miesta, kolegovia. La séance est rep... Pokračujeme, kolegovia, v našom stretnutí. Dnes ráno eh, by sme sa mali vyjadriť k platbám eh, v roku 2018 v ďalších oddieloch finančné prostriedky parlamentu a platby. Iste ste už e, si pripravili hlasovacie kartičky do našich e, zariadení. Nemyslím si, že by bolo potrebné ich testovať. Prvé hlasovanie sa týka znovu nastolených finančných prostriedkov Alors, par souci de cohérence. Lenže, aby sme boli koherentnejší, začneme platbami. Opravuje sa pán predseda. Teda, tým pádom uzavrieme e, tretí e, oddiel. Pokiaľ ide o platby, máte tam taký podblok rozdelený k tomu je tabulka e, číslo 1 v prílohy, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhý podblok, ktorý sa týka prostriedkov k návrhu rozpočtu, je to rozpísané v tabulke 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tretí podblok, kde ide o e, prostriedky e, mimo návrhu rozpočtu. Podrobnosti nájdete v tabulke číslo 3, kto je za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. A na záver štvrtý podblok, rozpísaný v prílohe tabulka číslo 4, kto je za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz hlasovanie oddelené. Najprv kompromis k podbloku 3. Ide o 080206 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmenujúci návrh GUE 7124 e, je tým pádom bezpredmetný. 13.03.17 dovršenie Európskeho rozvojového fondu, pozmeňujúci návrh MEMB 9001, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz e, sa dostávame k ďalším oddielom. Prvé, prvý, prvé hlasovanie má za cieľ platobné prostriedky návrhu rozpočtu, ktoré, ktorý sa znížil e, návrhom rady. Ide o e, jednotlivé orgány, kde ide napríklad o súdny dvor, e, orgán pre ochranu údajov a vonkajšiu službu, takže niektoré doladenia, úpravy, pokiaľ ide tieto orgány a služby, kto je za, proti, strčal sa niekto, prijíma sa. A potom ďalej prostriedky rady oddiel 2 celok pozmeňujúcich návrhov za cieľ majú znížiť platobné prostriedky rady v rozpore s našim prístupom e, dozoru, kde sa snažíme držať e, návrhu rady tieto pozmeňujúce návrhy by sme mohli podriadiť e, hlasovaním vám blok, ak vám to nie je proti srsti. Ktorý ste za e, teda 1100 až po 2037, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto? Zamietajú sa. Section 4. Eh, oddiel 4. Eh, súdny dvor. Riado 1406. Juri 6703 a tak ďalej, kde ide eh, prostriedky nad návrh rozpočtu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Ďalší e, pozmienci návrh padá 2100 teraz. Tri pozmienice návrhy Júri 6000 buď 4000 a tak ďalej, kde ide o prostriedky nad návrh e, rozpočtu. Kto je za? Qui est contre? Qui s'abstient? Kto sa zdržal? Príjme sa pozmenujúci návrh. Zelený 8404. Ten je bezpredmetný, pretože sme prijali pred, e, príslušný predošlý e, pozmeňujúci návrh. A potom tu máme sériu pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú za cieľ znížiť e, prostriedky rozpoč- roz- e, na rozdiel od návrhu od 104 až 254 e, môžeme hlasovať unblock. Ak vám to nevadí, pán spravodajca. Áno, súhlasí. Kto ste za tieto pozmeňujúce návrhy? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietajú sa. Ďalej poznámky a rezervy. Riadok tisíc. E, odmeny a dávky. EKR 8338 vytvára sa rezerva 3%, to je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 1400 Juri 6701 za proti zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz 2008, riadok, teraz 2008, ide o Júri 6708. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Section 5. Oddiel 4, pardon 5. E, účtovný dvor. Riadok 1200. PUTG 2300 e, za proti zdržal sa niekto zamieta sa pozmeňujúci návrh SAD 7693 ALD 7767 BUDŽ 4576 Ide o e, znovu nastavenie prostriedkov návrhu. Za, proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. ďalej návrh skupiny EFDD 8569 je bezpredmetný. 1600 12, ďalšie školenie zamestnancov, FDD e 7482, kde cieľom je znížiť prostriedky pre arbitráže za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. 4 pozmeňujúce návrhy SAD 7697 a ALD 771 zelený 8405, buď 4581, kde ide o, o obnovenie prostriedkov pre na, rozpočtu za, proti, stršuje sa niekto, príjma sa. Riadok 1000, pardon, 162, budk 2301, kde ide o rétablir kde ide o znovu e, nastolenie čiastočné prostriedkov za proti zdržal sa niekto zamieta sa 4 pozmenujúce návrhy SAD 698 ALD 772 VERT 8405, BUDŽ 4582. Ide o e, obnovenie návrhu rozpočtu za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Ďalší od EFTD je bezpredmetný. Teraz riadok 2007. FDD 7485 arbitráže za proti zdržal sa niekto zamieta sa 4 pozmeňujúce návrhy SAD 7715 ALD 7774 VERT 8405 kde ide o prostriedky z návrhu rozpočtu za proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 2102 vonkajšie služby, pokiaľ ide o implementáciu a údržbu softverov a systémov. 4 pozmeňujúce návrhy SAD 7716, ALD 7775, VERT 8405. Tieto návrat k číslam z návrhu rozpočtu za, proti, zdržal sa niekto Prijíma sa. 212 nábytky. Rozpočet 2302. Čiastočne sa obnovuje návrh rozpočtu za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 4 pozmeňujúce návrhy. SAD 7717, ALDE 7776, Zelený 8405, za cieľ majú znovu nastoliť čísla z návrhu rozpočtu za, proti. Zdržal sa niekto? Príjmajú sa. Následný od EFDB 7489 padá. 238 ďalšie administratívne výdavky. Rozpočet 2303. Čiastočne sa e, obnovujú prostriedky z návrhu rozpočtu za, proti. Nie všetci hlasujete, prosím. Takže musíme hlasovať elektronicky. Prosím, hlasujte teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 26 sú proti 4. Zdvíhate, prosím, ruky. 4 pozmeňujúce návrhy SAD 7720, ALD 7779, VERT 8405, BUČ 4589. Ide o obnovenie prostriedkov z návrhu rozpočtu za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa následovný fd 7492 padá. 270 konzultácie, štúdie a prieskumy, dva pozmeňujúce návrhy EPP 8028, SAD 8716. Upresním, už to zmenil eh, pre, eh, spravodajca v, tejto, eh, v tomto riadku. Ako náhle sa to príjme, pozmeňujúce návrhy 8028 a 8716 i Glezelové budú považované za upravené. Čiže sa to spája s hlasovaním o rezervami. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Dve, riadok 2741, kde ide o čiastočné znovu obnovenie e, prostriedkov za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4. Pozmeňujúce návrhy SAD 7722, ALD 7781 VERT 8405 buď 4639 s cieľom obnoviť e, hodnoty z návrhu rozpočtu za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz je pred nami séria hlasovaní o riadkoch 2000 až 272. Eh, Ide o ďalšie eh, čísla, okrem tých, ktorých sme už hlasovali, takisto návrh rozpočtu, arbitráž s radou. Zasa, myslím si, že môžeme hlasovať eh, en bloc. Hlasujme prosím rukou. Proti? Stržal sa niekto? Zamietajú sa. Teraz k rezervám. Hlasovanie vlastne bolo spojené. Už sme ho vyjadrili pri pozmenujúcich návrhoch 8028 a 8076. Eh, Odsek 6, oddel 6, ECOSOC, eh, eh, riadok 1004, ENF 8229. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. EFDD 7395. Kde ide o čiastky mimo alebo pod e, návrhovanými za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. INTA 6756 SAD 7681 Ide o čiastky pod návrh rozpočtu za, proti, zrol sa niekto. Nie, nie všetci hlasujete a preto mi to nie je jasné a musíte sa preto vyjadriť elektronicky. Všetci prosím hlasovali. Dvaja z vás štandardne nehlasujú. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 21 hlasov proti 10. Riadok 1008. EFDD 7397. Ide o zníženie čiastok voči návrhu za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 105 Ďalšie vzdelávanie jazykové kurzy FDD e 7398. Ide o zníženie čiastok za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 200, 1200 odmeny, odmeny a dávky. Ide o zníženie v 7399 e, za, proti, Zdržal sa niekto. Zamieta sa. ENF 8230. Tiež zníšenie čiastok za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. INTA 6755 SAD 7682. Ide o čiastky nad návrh rozpočtu za proti nie je mi to veľmi jasné, takže musíte hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Zdá sa, že ešte nie všetci hlasovali, ale teraz už je ukončené hlasovanie. Prijíma sa 21 hlasov za, 9 proti. Teraz riadok 1220 ENF 8231. Tým sa škrtá riadok za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1400 EFDD 7400 kde o zníženie za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1420 EKR 8341 čiastky nad e, návrhom rozpočtu za, proti, držal sa niekto, zamieta sa. FDD 7401 ide o čiastky nad e, návrh rozpočtu za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1422 EFDD 7402, kde ide o zníženie čiastok voči návrhu rozpočtu. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 1610 EFDD 7404, zníženie čiastok. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 1612, dva pozmeňujúce návrhy, EPP 8029, SAD 7683. Kto je za? proti, zdržali sa, boli prijaté. 162, buď 2400, to je za, proti, prosím, zdvíhajte ruky, kto je za, pozmejúci návrh Buči 2400, proti, zdržali sa, zamietnutí 2000, EFDD 7406, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Riadok 2001, ENF 8232, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2007, buď 2401. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 2022, to pozmeňujúci návrh EFDD 7407. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí buď 2402. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 2024, EKR 8340, EFD 7408, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 2100, Pozmím si návrh EFDB 7409. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Dva si návrhy EPP 8030, SAD 7684. To Proti? Zdržali sa? Prijaté. 2102, EFDD 7410, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 212, EFDD 7411, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dva pozmeňujúce návrhy EPP 8031, SAD 7685, kto je za? Proti? Zdržali sa? No, prijatý. 214 EDD 7412. Kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 216 EDD 7413. To je za proti, zdržali sa zamietnutí. 238 EFDD 7415 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Bač 2403 kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 2540, prvý pozmeňujúci návrh EFDD 7416, to je za, proti, zdržali sa zamietnutý budžet 2404, to je za, proti, zdržali sa zamietnutý EPP 8032 SAD 7686, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 2542, dva pozmejúce návrhy EPP 8033, SAD 7662, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, No to prijaté pozmeňujúce na EVD 7417 je tým bezpredmetný, je to 2546, EVD 7418, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Dva pozmeňujúce návrhy, EPP 8034, SAD 7663, kto je za, proti, zdržali sa, no to prijaté. 2548 ENF 8233. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. FDD 7419. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. EPP 8035 SAD 7664. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatí. 2600, EPP 8036, SAD 7665, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. EFDD 7420 je tým bezpredmetný. Riadok 2602. EFDD 7421. To e je za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 2620, EFDD 7422, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Badge 2405, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. EPP 8037, SAD 7666, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Riadok 2622. Dva pozmujúce návrhy EPP 8038, SAD 7667. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený a následné sú tým bezpredmetné, čiže KR 8342 EFDD 7423. Riadok 2624 EFDD 7424. Kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Oddiel 7 výbor regionov riadok 1000 SAD 7710. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 1004 EFDD 7425. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 105, EPP 8039, SAD 7711. Kto je za? Proti? To nebolo úplne jasné, to si overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Zdá sa, že ešte nie. Traja nám chýbajú ešte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. riadok 1200, prvý pozmeňujúci návrh e EDD 7426, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý ENF 8234. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. EPP 8040, SAD 7668. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. miliarda 1220, ENF 8235, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 1400, EFDD 7427, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. EPP 8041, SAD 7669, kto je za, proti, zdržali sa schválení 1402, EFDD 7428, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. EPP 8042 SAD 7670, to je za, proti, zdržali sa schválení riadok 1429, to je 7429, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý EPP 8043, SAD 7712. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 1422 FDD 7430. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 1610 FDD 7431. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 1612 FDD 7432. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Badge 2501. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 162 EKR 8332. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. EPP 8044, SAD 7687 za, proti, zdržali sa prijatí. 2000 EFTB 7434 to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 2007 EPP 8045 SAD 7688 to je za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalší badge 2502 je tým bezpredmetný. rado 2022 EFDD 7435 to je za, proti, zdržali sa zamietnutý EPP 847, SAD 7713 to je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalší batch 2503 je tým bezpredmetný 2024. EFTD 7436. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Riadok 2100. EPP 8048. SAD 7689. Kto je za? Proti. Zdržali sa Hm, bolo to prijaté. Ďalší pozmeňujúci návrh bude 2504, bezpredmetný 2102, teda 7437. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 212, teda 7438. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 214 EVD 7439. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. EPP 8046, SAD 7698. To je za. Proti? Zdržali sa prijaté a Bač 2505 je tým bezpredmetný. 216, EFDD 7440, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 230, FDD jednak to je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 238, FDD 7442, to je za, proti, Takže tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. 2540, EDD 7443, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2541, EDD 7444, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2542 a FDD 7445 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Bač 2506, kto je kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 2546, FDD 7446 za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 2600, FDD 7447 za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Bač 2507, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 2602, bač 2508, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2620, EPP 8049, SAD 7708, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Aha, následné pozmeňujúce návrhy sú bezpredmetné 2622, SAD 7714. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A EDR 449 je tým bezpredmetný. 264 EPP 8050 SAD 7709 Kto je za? Proti? Zdržali sa. Bolo to prijaté. AKR 8333 je tým bezpredmetný oddiel 8 Európsky ombudsman. Myslím, že tu môžeme hlasovať unblock od riadku 104 až po riadok 303. Spravodajca súhlasí, takže kto je za tieto pozmenujúce návrhy, zdvihnite ruku prosím. Kto je proti? Kto sa zdržal? A boli zamietnuté. Oddiel 9. Európsky dozorný úradník na ochranu údajov. Tiež si myslím, že rovnako môžeme hlasovať a blok od riadku 1010 až po riadku 3044. Kto je za tieto pozmenujúce návrhy, zdvihnite ruky prosím. Kto je proti? Zdržali sa a boli zamietnuté. Oddiel 10 ESVČ 1200 AFET 5306 Kto je za? proti, zdržali sa, schválený. A ďalšie 3 ENF 8242, FDD 8554, EKR 8330 sú bezpredmetné. Riadok 2214, nový riadok, AFED 5221, budget 4408, kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Riadok 3002, ktorý si návrh AFED 5260. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to schválené. ENF 8292, FDD 8558 sú bezpredmetné. 3006, AFED 5308 a nie, tak o tých sa nebude hlasovať ďalšie riadky o, o, môžeme hlasovať blok, dokonca až po riadok 3005. Nous sommes d'accord Súhlasíte, pán spravodajca? Monsieur son amendement, il a changé. Son amendement, c'est là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 Pardonnez-moi, oui. Prepačte ešte raz. Po 1202, takže kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prvé tri pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Teraz 1202 pána Rubiga. Prvá časť to je ENF. E, e, za, proti, zdržal sa niekto Samita sa. Druhá časť, Bač 4625 pána Rubiga. Za. Proti. To si musíme preveriť elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie zamieta sa, 22 hlasov je proti. A tu, za súhlasu spravodajcu od 1203, teda riadku 1203 až po 3005, ak súhlasíte. Ak súhlasíte s týmto blokom, e, hlasujte. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietajú sa. Nous en venons aux remarques. Teraz poznámky. 1200. AFET 5306. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 3002. 5260 AFETu. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 3006. AFED 5306, EPP 8027, BOČ 4608, ktoré sa nemusia hlasovať. Teraz budeme môcť sa dostať k oddielu 1. Rozpočet nášho parlamentu. Alors, nous avons... Teraz tu máme prvé hlasovanie, ktoré e, udržuje čiastky na zarastu 2003, pardon 2,3, tak ako sa pôvodne hovorilo, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá Druhý blok, vysvetlený v prílohe v tabulike číslo 2. Za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Teraz no, nové požiadavky 1200 GUE 7313 s cieľom zvýšiť, pardon, znížiť čiastky, finančné prostriedky, ktoré sa týkajú, pardon, e, e, sú to spojené riadky, takže môžeme hlasovať spoločne. Ide o transfer platov čiastok administratívnych platieb e, voči skupinám. Ide o 1 500 000, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Tieto boli prijaté. Rezerva 1600, riadok 1600, pardon, 1006, e, buď 4246, ide o 10% rezervu za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa poznámky, e, riadok 242, AFKO 6736, za, proti, Navrhujem, aby sme hlasovali elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa 18 hlasmi proti. 3, 2, 4, 5, AFKO 6, 7, 4, 2. Možno prebytočný, ale predsa len za. Proti. Stržal sa niekto. Zamieta sa. 3, 2, 6. Buď 4, 6, 2, 7. Za. Proti. Stržal sa niekto. Príjima sa. plán zamestnancov S112 EFDD 8660 drastický prístup k stavu zamestnancov za proti zdržal sa niekto zamieta sa Eh bien, mes chers collègues, nous en avons terminé. Kolegovia, tým sme ukončili preberovanie a hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu rozpočtu na rok 2018. Opätovne by som e, zdôraznil e, slova vďaky a komplimenty spravodajcovi Eh, pánu Muresanovi, pánu Aršvortovi za ich obdivhodnú prácu, ktorí nám eh, ako výboru pre rozpočet veci vyjasnili. Chcem tiež poblahoželať našim spolupracovníkom. Zdá sa, že trvanie hlasovania nebolo až také ako zvyčajne a dúfam, eh, že ste sa nenahnevali, ale možno e, za to všetko vďačíme, že veľmi dobre to pripravili e, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia, politickí poradcovia, sekretariáty, ktoré boli, sú naozaj výkonné a za to by sme im mali poblahoželať. Pán Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Rád by som povedal toho veľa nášmu predsedovi, pretože odviedol vynikajúcu prácu. Sme radi, pretože predseda to urobil vynikajúco. Mám jediné želanie, ak budeme na budúce hlasovať, mali by sme presne vedieť, kedy. A nemalo by sa to takto diať naraz, pretože sme takto prišli o stretnutie politickej skupiny našej, kde sme mali prijať dôležité rozhodnutie, takže za poslancov e, iba takéto želanie, ale na, naozaj počiarkujem, že to bolo vynikajúce a dúfame, že zmierovanie priniesie dobré výsledky. Ďakujem vám. D'ores et déjà, d'ores et déjà, euh, je voudrais vous dire que chcem vám povedať, bolo by inteligentné e, vaše útorky, posledné útorky a stredy septembra 2018 na hlasovanie o pozmenujúci návrh návrhu rozpočtu 2019. Pokiaľ ide o skupiny, verím, že v skupinách budete môcť mať e, presvedčovaciu prácu a že ich presvedčíte k hlasovaniu o e, rozhodujúcich veciach rozpočtu, že dúfam, e, že e, skupiny to všetko posúdia a že sa zachovajú dôstojne. Ďakujem za slovo, pán predseda. Aj keď ma prehlasovali takmer vo všetkom, súhlasím s pánom Rubichom v tom, čo vám povedal. Ďakujem. Je voudrais vous indiquer que... To by som vám avizovať, že e, výbor pre rozpočet e, prijal e, pozmeňujúce návrhy na rok 2018. Teraz by som rád dal slovo komisii. Pán Joan Ruel, e, riaditeľ, je tu prítomný. Možno má komentáre, ktoré by chcel sformulovať. Uh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, že komisia sa môže vyjadriť krátučko O tomto dlhom hlasovaní vás nechcem zdržiavať. Pripojím sa k ostatným. Blahoželám správodajcom k vynikajúcim výsledkom. Úspešné hlasovanie. Ďakujem im za dôležitú prácu na týchto obrovských počtoch pozmenujúcich návrhov a na tomto balíku kompromisov sme sa napokon všetci zhodli pri hlasovaní. Nebudem sa podrobne vyjadrovať k jednotlivostiam dnes. Ako viete, po oktobrovom hlasovaní na plenárnom zasadnutí vám komisia, ako každý rok, pošle e, list vykonateľnosti, the letter of executability, a tam budú poznámky aj rady, aj sa vyjadríme k stanovisku parlamentu. Dnes iba zo pár poznámok vo všeobecnosti. Ďakujeme výboru za to, že odhlasoval početné pozmenujúce návrhy, ktoré sa vrátili k návrhu rozpočtu. To je mimoriadne dôležité. Ďakujeme vám v mene komisie. A čo sa týka jeden, jeden, okruhu 1A, chcem sa trošku vyjadriť, chcem vyjadriť svoje obavy, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov pre Európsky zbor Solidarity. Nemyslím si, že budú dostatočné po tomto hlasovaní. Asi sa hlasovalo tak, aby sa e, ešte stále mohla odohrať, mohol odohrať legislatívny proces, ale keď tento bude uzavretý, e, uvidíme, či bude možné zmeniť nejaký, nejakým spôsobom rozpočet. Uvidíme, čo e, zmierovanie rozhodne ale my predložíme opravný rozpočet, bude predložený trošku neskôr, ale to môže znížiť možnosť ešte manevrovať s finančnými prostriedkami na zbor Solidarity pre rok 2018. Uvidíme, čo sa udeje na zmierovanie, ako som povedal. Okruh 1b, jediná poznámka, iniciatíva Zamestnanosť mladých. V návrhu rozpočtu komisia navrhla aby bolo rovnako rozdelené tieto sumy, tak ako sme sa dohodli, aby sa to rovnomerne rozmiestnilo medzi rokmi 2018 e, až 2020. Parlament sa rozhodol presunúť veľa súm do roku 2018. Určite to má e, isté výhody, ale po posúdení v polovici obdobia možno uvidíme, že budú potom na roky 2019 a 2020 k dispozícii iba obmedzené sumy, obmedzené finančné prostriedky. Chcem pripomenúť poslancom, že ako každý rok komisia zašle opravný list v polovici oktobra, amending letter, k tomuto rozpočtu a tam budú naozaj sumy, ktoré budú presnejšie naštilizované, sformulované v tomuto okruhu. K okruhom 3, 4 a 5 sa dnes nevyjadrím. Možno jediné pozorovanie k štvorke. Zriedkavá zhoda medzi Európskym parlamentom a radou vo svojich stanoviskách sa zhodli e, zredukovať tzv. pre-accession credits, to znamená finančnú pomoc pred vstupom Turecku uvidíme takisto, ako to dopadne na zmierovanie. Ešte raz ďakujem, že ste mi dali slovo. Opakovane gratulujem spravodajcom a teším sa na úspešné hlasovanie na plenárke v októbri. Myslím si, že máme veľmi dobrý základ, aby sme mohli začať zmierovacie konanie a teším sa na spoluprácu nad uspokojivými závermi pre rozpočet 2018. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán riaditeľ, za vaše komentáre, ktoré berieme na vedomie. Ďakujeme tiež za konštruktívny prístup, ktorý je medzi komisiou a parlamentom, hlavne e, riaditeľstvo pre rozpočet. Pán spravodajca, chcete sa s nami podeliť o vaše postrehy, pocity z tohto hlasovania, ktoré ste takto dobre e, ukočírovali? Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Ďakujem všetkým, že ste prišli v takom veľkom počte aj včera, aj dnes na hlasovanie. Myslím si, že to dáva jasný signál komisii a rade. O tom, akú prácu sme vložili do stanoviska Európskeho parlamentu k rozpočtu na rok 2018 Všetky dôležité prvky, o, sa, o ktorých sa hlasovali včera a dnes, boli schválené veľkou väčšinou a verím, že sa to potvrdí na konci oktobra na plenárke. Naozaj to bude jasný signál pre radu, čo sa týka sily stanoviska parlamentu. A teraz, čo sa týka Európskej komisie, ďakujem pekne za poznámky, ktoré práve odzneli. Spomenuli ste e, pozmenujúci list amending letter, ktorý pošle komisia. Samozrejme, to je bežný postup, ale samozrejme vieme, že tento amending letter bude sa vyjadrovať nie len k okruhu 2, ale aj k iným okruhom a žiaľ, parlament nebol podrobne informovaný o obsahu tohto amending letter, pred dnešným hlasovaním. Je to škoda, pretože interpretácia k okruhu 2, ak by sme boli dostali viac podrobností v tomto amending letter, opravnom liste, mohli sme to zapracovať do hlasovania. Teraz sme v takej pozícii, a je to jasná pozícia parlamentu, že k všetkým okruhom, a to je um, moja správa aj komisárovi Ottingerovi, že zmierovanie bude veľmi ťažké, ak komisia si zvolí neprijať stanovisko parlamentu v amending letter. Takže moje posolstvo je, keďže sme prijali včera a dnes s veľkou alebo veľkou väčšinou e, navrhované pozmeňujúce návrhy, možno, že zmierovacie konanie by mohlo byť jednoduchšie, ak by amending letter nelíšil sa veľmi. Ak sa bude veľmi líšiť od toho, čo sa prijalo, tak naozaj to môže byť znepokojujúco ťažké. Čo sa týka iniciatívy pre zamestnanosť mladých, to, čo navrhujeme, nie je tzv. frontloading, presunutie väčšiny platieb. Nie, my navrhujeme, že presunieme nové peniaze, fresh money, pretože Mm, nezamestnanosť mladých je príliš vysoká v mnohých členských štátoch EÚ a my vieme, že suma, ktorú navrhuje komisia 223 miliónov eur nestačí na to, aby sme sa vysporiadali s výzvou tohto rozsahu, ktorej čelíme. Takže nenavrhujeme spôsob frontloading. My len hovoríme, že treba viac, ako čo bolo navrhnuté. Ďakujem pekne, že ste prišli, že ste hlasovali v, take, v takom veľkom počte. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur général. Donc, euh, Ďakujeme veľmi pekne. Slovo má teraz pán Ashworth, ktorý popracoval naozaj veľmi dobre. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja chcem poďakovať kolegyňam a kolegom za hlasovanie tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu na rozpočte. Už na začiatku som povedal, že parlament sa rozhodol zvýšiť e, rozpočet o 2,3 v porovnaní z minulého roka. Myslím si, že toto je rozumné, e, rozumný krok, ktoré, ktorý by sa mal vziať do úvahy, aj keď sa porovnávame s inými inštitúciami. Hneď som vystrihal na začiatku, že to znamená e, rozhodnutia, ktoré budú vyžadovať disciplínu a naozaj tvrdosť. Mnohí kolegovia v tomto so mnou nesúhlasia ale je to rozhodnutie, ktoré sa prijalo, ktoré musím rešpektovať. Teda ideme ďalej v procedurálnom postupe rozpočtu a myslím si, že dospejeme až k trojpercentnému zvýšeniu rozpočtu. To si neželám, ale budem rešpektovať návrhy a námety celého výboru. Takisto si myslím, že máme stanovisko parlamentu vo forme dokumentu, ktoré môžeme použiť na zmierovacom konaní s radou a komisiou ako základ a dosiahnuť neskôr výborné výsledky. Ďakujeme pekne kolegovia a kolegyne. Merci, Ďakujeme, pána Šváb. Blahoželám vám e, k, k vašej e, úlohe a starostlivosti o verejné prostriedky. Týmto hlasovaním sme sa zaviazali a nie je isté, že zmierovanie naše ambície zrazí na nejakú priemerovú hodnotu. Uvidíme, kam sa dostaneme. Pán Muresan hovoril o situácii zamestnanosti mladých. Ja veľmi osobne poznamenám, vy ste hovorili o pilotných projektoch, aby sme učňom umožnili e, získavať e, štipendia Erasmu pretože krajiny, ktoré poskytujú vzdelávanie a kultúru, ktoré všetko je prepletené so štruktúrou ekonomiky. Rakúsko, Rakúsko, e, Nemecko, ktoré majú zapojené túto kultúru e, výuky do svojho vzdelávania, majú oveľa lepšie zamestnávanie mladých. Tu hovoríme o 400 miliónoch na financovanie e, rozpočtov, rozpočtu Erasmu teda štipendie, štipendie Erasmu pre e, študentov. Je to jedna z e, dobrých pák e, na to, aby sme vytvárali z mladých ľudí európskych občanov a aby sme im umožňovali pristupovať k zamestnanosti. Je to však ťažké, ich mobilita v Európe, pretože 28 krajín je 28 legislatív a treba sa teda pripraviť na vyvíjanie tlaku na naše vlády, aby sa legislatívy vyvíjali a aby sme smerovali k spoločnému rámcu pre štatút e, teda e, európskych občanov, študentov. Kým preruším zasadnutie, chcem vám pripomenúť ďalšie etapy, ďalšie hlasovanie o uznesenia sprievodné. To bude 10. oktobra v rozpočtovom výbore. Trialóg prvý bude 18. oktobra. Diskusia a prijatie v pléne pozície parlamentu 24. a 25. októbra a potom obdobie zmierovania sa otvorí prvé stretnutie 6. novembra, druhé, možno finálne, 17. novembra. Treba v každom prípade toto zmierovanie uzavrieť ak chceme, aby bolo pozitívne, ešte pre 20. novembrom. S týmito faktami e, sa e, spýtam, či máte nejaké pozorovania alebo otázky. Ak nie, končím zasadnutie.